29 hlasov za, 23 proti. Návrh je prijatý. Prejdeme k deviatke. Tiež v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa, prijatá. Druhá časť odpadá. Prejdeme k 14. Prvá časť odpadá, aj druhá časť odpadá a od tretej časti budeme hlasovať. O tretej časti 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatá. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa? prijatá. 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnut prijatý. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Prejdeme k 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 22. Kto je za? Proti? zdržal sa, prijatý. 23 odpadá. Takže budeme hlasovať o 23, kto je za, proti. Zdržal sa, nie je to jasné, takže budeme hlasovať elektronicky o 23. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. 27 hlasov za, 21 proti, 6 sa zdržali, návrh je prijatý. Budeme hlasovať o 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Budeme hlasovať o 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 26. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý 28. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 27. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 34. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 30 odpadá, takže 32, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 31 odpadá. 33. Hlasujeme o 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie je to jasné, takže si to skontrolujeme elektronicky. Zahajujem hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. 35 hlasov za, 20 proti. Pozmeňovací návrh bol prijatý. 36. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 37. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 38. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý 39. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý 40. Kto je za? Peter Líze. Sekretariát tu e, a tieňovým spravodajcom som navrhol ústny pozmeňovací e, návrh. Jednotlivé jazykové verzie neboli všetky úplne v poriadku a včera Ehm, sme si ehm, sa dohodli, že e, by sme navrhli ústny pozmeňovací návrh do anglického textu. Ide tu o klonovanie a využívanie produktov a e, originál od pani e, Liotar sa zameriava aj na úplný zákaz následných generácií. My sme však zistili že, a konštatovali, že chceme len e, jednoduchšie ustanovenie pre tieto nasledujúce delegácie a preto by som navrhol ústny pozmeňovací návrh, ktorý prečítam. Introducing a ban on cloning and on the placing on the market of products from clones and a regulation of their offsprings and products from their offsprings. Das widerspiegelt den Verhandlungsstand, den wir hatten. Die toto odzrkadľuje stav rokovaní a stanoviska delegácií, aby som chcel navrhnúť, aby sme o tomto návrhu hlasovali. A predseda môže navrhnúť, či ako prvú vec k bodu 3 alebo poslednú. Budeme najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu 40. Čo tu prečítal kolega Líze, je ústny pozmeňovací návrh e, číslo 2. Je to tak správne? Máme rovnaké e, hlasovacie e, zoznamy. So Najprv Julie Girling, 40 a potom dvojka, ústny pozmaňovací návrh k trojke. Takže 40 Julie Girling, kto je za, proti? Zdržal sa niekto hlasovania zamietnuté. 42, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamietnuté 41. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Takže teraz mm, ústny pozmeňovací návrh, tak ako ho navrhol kolega Líze. Kto je za? M Mohli by ste povedať, e, aký je to pozmeňovací návrh, lebo teraz sme to tuším odhlasovali. Budeme hlasovať o osnom pozmeňovacom návrhu 2, tak ako v zozname uvedené, ale poprosím kolegu Liza, aby ešte raz prečítal tento návrh. Ähm, der Intent 3 Takže ide o bod 3 v pôvodnom texte pani Liotard. Tam sa požaduje zakázanie klonovania, ako aj tých následníckých generácií. A my sme ako parlament voči rade a komisii zasadzovali sa za to, aby v prípade tých nástupnických generácií, aby tam bola len úprava alebo regulácia a nie úplný zákaz. Takže ten bod 3, odrážka 3 by potom bola legislatívny návrh, e, ktorý zavádza zákaz klonovania a uvádzania na trh e, produktov klonovania a regulácia ich e, potomstva a produktov z potomstva. Toto by bol ten pozmeňovací návrh, ktorý by nahradil pôvodný text pani Liotard. Also nochmal zur, zur... Takže ešte raz na ujasnenie. Ide tu o to, aby tretia odrážka k štvorke pôvodného textu bola zmenená tak, ako navrhol kolega Lízer. O tomto by sme mali hlasovať. Dobre? Dávam slovo pani spravodajkyni. Myslím si, že e, to je rozhodujúci bod a predložiť teraz pozmeňovací návrh, s tým mám problém. Dobre, takže prejdime hneď k trojke, tým pádom celá tá snaha bola zbytočná. Dobre, 3 a nové pozmeňovací návrh 43, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Nasleduje opäť ústny pozmeňovací návrh 1 k 44. Sú, máte voči tomu námietky? Nie je tomu tak, takže môžeme hlasovať aj spolu s pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Návrh je prijatý. Prejdeme k 45, kto je za, proti. Zdržal sa prijatý. Skontrolujeme 45 elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. 32 hlasov za, 25 proti. Návrh je prijatý. 47. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ešte raz poprosím, aby hlasovali všetci kolegovia o 47. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 48. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Návrh je prijatý. 49. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý 50. S hlasovaním počasiach Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nie je to úplne jasné. Hlasujeme elektronicky o prvej časti. Hlasovali ste? Končím teda hlasovanie. 34 za, 19 proti, prijatý. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. 51. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. 53, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si skontrolujeme elektronicky, hlasujeme elektronicky o pozmeňovacom návrhu 53. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. 27 hlasov za, 20 proti, 11 sa zdržali, návrh je tým pádom prijatý. Prejdeme k 52, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 56, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 72, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 58, kto je za? proti, zdržal sa zamietnutý 57, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý 60, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý 59, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý 61 za, proti, zdržal sa, prijatý 62 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 65 za, proti, zdržal sa, prijatý 66 za, proti, zdržal sa, prijatý 67 v dvoch častiach, prvá časť, 67 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 68, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 70, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 71, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 71 skontrolujeme elektronicky. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. 26 hlasov za, 30 proti, návrh je zamietnutý. Prejdeme k 69. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý 74 za. Proti? Toto nie je jasné, takže si to skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme elektronicky o 74. Končím hlasovanie. 26 hlasov za, 25 proti. Milý Karl Schlitter, 95% voličov sedí pred obrazovkami. Takže 26 za 25 a proti 7 sa zdržali prijaté tesnou väčšinou. Prejdime k 64 za, proti. Ešte raz prosím, Hlasujeme o 64, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Zamietnuté. Dobre, skontrolujeme si 64 elektronicky. Kolega Šliter, prosím, hlasujte. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. 29 hlasov za 28 proti. Gratulujem srdečne, Karl Schlitter. Hlasujeme o 79. Kryton Arsenis, kto je za, proti. Zdržal sa niekto prijatý. 80, kto je za, Proti? To si skontrolujeme elektronicky. 80 elektronicky. Končím hlasovanie. 46 za 13 proti, Periate. Poprosím, aby ste dvíhali poriadne ruky. 81, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 75, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijaté 63 za. Proti? Zdržal sa. Prijatý 77. Kto je za? Proti? Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie o stanovisku, ako bolo navrhnuté. Hlasujme elektronicky. Všetci ste hlasovali? Karl, aj ty? Končím hlasovanie. 33 hlasov za, 16 proti, 11 sa zdržali. Stanovisko je tým pádom prijaté. Srdečne gratulujem pani spravodajkyni. Teraz prejdeme k e, správe o zmene nariadenia 1762 2000 o elektronickej identifikácii hovedzieho dobytka a zrušení ustanovenia o dobrovoľnom označovaní hovedzieho mesa. Spravodajkyňou je kolegyňa Kony a e, na rozdiel od e, hlasovacieho zoznamu budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 59 kolegu Šnelharta a e, kolegyne Roto Beren 72. Týka sa to článku 1. Takže to sú odchýlky voči hlasovaciemu zoznamu, ktorý máte predložený. Takže môžeme začať hlasovať. Začneme najprv smernicou, tým krátkým hlasovaním, kde budeme najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu 3. Kto je za? Ešte raz prosím. Budeme najprv hlasovať e, o smernici, to bude to krátke hlasovanie. Pozmeňovací návrh 3, e, Bart Stas a kolegyňa Liotard, kto je e, za pozmeňovací návrh 3, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 4, a 5 e, odpadajú. Pozmeňovací návrh 1 Agri, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňovací návrh 2 spravodajca bol stiahnutý, takže môžeme hlasovať o návrhu e, správy elektronicky. Zahajujem hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. 59 hlasov za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže musíme hlasovať o návrhu o uznesenie legislatívneho. Hlasujme elektronicky. Hlasovali ste všetci? Končím teda hlasovanie. 60 hlasov za, e, nikto proti, nikto sa nezdržal, takže je to prijaté. Prejdeme teda k e, tomu trochu dlhšiemu hlasovaniu a začneme e, C1, konsolidovaný pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. C2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nie je to jasné, takže si to skontrolujeme elektronicky. C2. Hlasujte, prosím. Pán Šliter, aj vy ste hlasovali. Takže končím hlasovanie. 33 hlasov za, 26 proti, prijaté. Budeme hlasovať o C3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Musíme si to skontrolovať elektronicky. Hlasujeme o C3 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 37 k 23. Takže prijaté C4. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. C5. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. C6, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. C7, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. C8, za, proti, zdržal sa, prijatý. C9, za, proti, zdržal sa, prijatý. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. C10. Budeme hlasovať o C10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 54. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? 55. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 56. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Je to nejasné, takže si to skontrolujeme elektronicky. Hlasujte. Končím hlasovanie. 28 hlasov za, 32 proti, tým pádom je návrh zamietnutý. Budeme teraz hlasovať o Agri 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté Agri 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Hlasujeme o 58. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 59. Kto je za? Proti? Nie. Budeme hlasovať o 59, pretože 58 bola zamietnutá a už vopred sme avizovali, že na rozdiel od toho, čo je uvedené v zozname hlasovacom, budeme hlasovať aj o návrhoch kolegu Schnellharta a e, kolegyne um, Roperent 59. Hlasujme. Hlasovali ste všetci. Hlasoval aj Karl Schlitter, takže 18 za, 41 proti, návrh je zamietnutý. Prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 5 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatá druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatá. 61. Opäť hlasovanie po častiach. Prvá časť e, odpada, budeme hlasovať o druhej časti. Prepačte, tlmočenie z francúzštiny je len veľmi čiastkové. My nepočujeme, či bol e, návrh prijatý alebo zamietnutý v prípade návrhu 5. Nevieme, či prvá časť bola prijatá alebo zamietnutá. K peťke pani kolegyňa obe časti boli prijaté v peťke. Takže teraz budeme hlasovať o 61 a to len o druhej časti pozmeňovacieho návrhu 61. Takže hlasujme, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 62. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Návrh je zamietnutý. Skontrolujeme. Dobre, skontrolujeme si to elektronicky. 62 si skontrolujeme. Všetci ste hlasovali. Končím teda hlasovanie. 23 hlasov za, 37 hlasov proti. Hlasujme o Agri 11. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. Agri 12, kto je za? Proti, zdržal sa, prijatý. Agri 13, kto je za? Proti, zdržal sa, prijatý. Agri 14, kto je za? Proti, zdržal sa, prijatý. 64, kto je za? Proti, zdržal sa, zamietnutý. 65, kto je za? proti, zdržal sa, to si skontrolujeme elektronicky. 65 kontrolujeme elektronicky, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. 28 hlasov za, 30 hlasov proti. Návrh je zamietnutý. 66, kto je za? Kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 67 a 68 sú identické. Hlasujme. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Agri 15, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Agri 16, kto je za? Proti? Zdržal sa to si overíme elektronicky. Agri 16 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie 36 za, 23 proti. Návrh je prijatý 69 za, proti. Zdržal sa prijatý 70. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nie je to jasné. Hlasujeme o 70 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 60, 36 hlasov za, 23 proti. Návrh je tým pádom prijatý. 71, kto je za? Proti? Dobre, zamietnuté. 72, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 73, proti, zamietnutý. 74, za, proti, zdržal sa zamietnutý. 75, za, proti, zdržal sa zamietnutý. 76, za, proti, zdržal sa prijatý 77 a 78, kto je za? Proti, zdržal sa, zamietnutý. Agri 17, kto je za? Proti? Zdržal sa, prijatý. Prejdeme k Agri 18, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 80, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme si to elektronicky. 80. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 26 hlasov za, 29 proti, 1 sa zdržal, návrh je zamietnutý. 82, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 81. Dobre, 82 kusy. preveríme elektronicky. Hlasujte. Končím hlasovanie. 28 za, 31 hlasov proti, návrh je zamietnutý. 81. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Aj toto si skontrolujeme elektronicky. 81. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 47 hlasov za, 12 hlasov proti, prijaté. Poprosím, dvíhajte e, ruky. 83 za, proti Elektronicky si to skontrolujeme. Zahájim hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 28 hlasov za, 31 proti, zamietnuté. 84, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. Prejdeme pozmeňovaciemu návrhu 85, 70, 87, 8, 9, 90, 91, 2 a 93. Všetky spolu. Kto je za? Proti? Enthaltung, das checken wir mal. Preskúmame si to 86, 7 a nasledujúce si skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. 34 hlasov za, 25 proti, takže tým pádom pozmeňovacie návry, ktoré som e, spomínal, sú prijaté. 98 steht dann zur Abstimmung. Dafür? Hlasujeme o 98. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 99 odpada, 100, 101, 102. Hlasujeme o 102. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Agri 20, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 103 za. Proti? Zdržal sa? Prijatý. Agri 21 za. Proti? Zdržal sa? Prijatý. 104 za Proti? Ešte raz 104. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý 105. Odpadá. Takže teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam. Agri 1 za, proti, zdržal sa, prijatý. 12 13 a agery 2 a 14 sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nie je to jasné, takže budeme o 15. hlasovať elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Štyridsať hlasov za, 18 proti, jeden sa zdržal, návrh je prijatý. 17. Kto je za? Proti, zdržal sa, prijaté 18 za, proti, zdržal sa zamietnuté 20 za, proti, zdržal sa prijaté 21. Musíme o tom hlasovať? Áno, o 21. Kto je za? Proti, zdržal sa prijatý 19. Za proti, zdržal sa, prijatý. 24 v dvoch častiach, prvá časť, kontrola, takže 19 si elektronicky preveríme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 30 hlasov za, 27 proti, návrh je prijatý. 24 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržal sa, Zamietnutá druhá časť odpadá. 25 za, proti. Zamietnuté 26, kto je za, proti. Zdržal sa zamietnuté 27 za, proti. Zdržal sa Myslím si, že tento návrh je zamietnutý. Chcete to preveriť? Dobre, tak 27 si elektronicky skontrolujeme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 25 hlasov za, 34 hlasov proti. Nikto sa nezdržal. Návrh je zamietnutý. Budeme hlasovať e, o 28. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Návrh je zamietnutý. 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Odpadá. 37. Hlasujeme o 37. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 39 za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 38 za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 40. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatá druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Druhá časť je zamietnutá. 41. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Nie je to jasné, takže si to overíme elektronicky. Hlasujte o 41. Končím hlasovanie. 41 je zamietnutá, 26 ku 32. 42 a 4 oba odpadajú a teraz môžeme tým pádom prejsť k pozmeňovaciemu návrhu 45. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania zamietnutý. Dobre, ešte raz si skontrolujeme 45 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 30 hlasov za, 28 hlasov proti a tým pádom je pozmeňovací návrh 45 prijatý. Prejdime k 53. 3,53. Kto je za? Proti? Ešte raz. Pozmeňovací návrh 3 a pozmeňovací návrh 53 sú rovnaké a preto o nich hlasujeme naraz. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Návrhy sú prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Hlasujeme o návrhu správy eh, elektronicky. Hlasovali ste všetci? Končím teda hlasovanie. 30 hlasov za, 15 hlasov proti, 13 sa zdržali. Návrh je prijatý. A teraz ešte musíme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Opäť elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 31 hlasov za, 16 hlasov proti, 12 sa zdržali. Jetzt haben wir den Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt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 11. zmena smernice 64-432 EHS. Hlasujeme o kompromise 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaný návrh. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 6. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 7. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz 55 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 58 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 11 za. Proti? kto sa zdržal prijaté, 12 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 60 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 59 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 61 v dvoch častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal druhá časť 61. Poprosím elektronicky overiť. Hlasovanie otvorené. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. 30 za, 25 proti. Druhá časť 61. prijatá. Pokračujeme. 74. 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 75 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 76 za, proti, Kto sa zdržal? Zamietnuté. 77. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 77, 77 elektronické hlasovanie. Hlasovali ste prosím už všetci. Konec hlasovania. 27 za, 27 proti. Z- zamietnuté. Pokračujeme 81, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 82 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 83, 84, 85, 86, 87, 88. To všetko bolo stiahnuté, takže 89 to je za. Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? 90 za. Proti? Kto sa zdržal prijaté? 91 za. Proti? Kto sa zdržal prijaté? 30, pardon, 93, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 17 za, proti, kto sa zdržal. Kolegovia, nehlasujete poriadne. Ešte raz 17, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. 94 za proti, kto sa zdržal, zamietnuté 95 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 96 s ústnym podmeňovacím návrhom, ktorý máte k dispozícii, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme si to. Je to 96 s ústnym návrhom. Hlasovali ste. Koniec hlasovania. 34 za, 20 proti, čiže prijaté. Pokračujeme Itra 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté Itra 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 102. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 24. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 26. Kto je za? Kto je proti? Nie. Overme 25. 25 elektronicky. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 23 za, 32 proti, zamietnutá 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, nebolo mi to jasné, 26 elektronicky. Hlasovali ste všetci. Koniec hlasovania. 28 za, 26 proti, prijaté. 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 108. Kto je za? Kto proti? Ten preklad je asi dosť pomalý, keďže niektorí hlasujú aj za, aj proti, takže overíme 108 elektronicky. Haben alle Hlasovali všetci, koniec hlasovania. 23 za, 32 proti, zamietnuté 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 110 a po častiach prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté druhá časť za. Nie, o tej sa nemusí hlasovať. Prepačte. Takže pokračujeme o kúsok ďalej. Strana 14. 35. Spravodajca je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 137. Kto je za? Kto proti? Tu sa zdržala zamietnuté. Teraz 36, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 36 elektronicky. Už ste zahlasovali. Koniec hlasovania. 27 za, 28 proti, zamietnuté. DV8, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 37 za. Proti? Kto sa zdržal prijaté? 38. Prepašte, 138. Opravuje sa predseda. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 38. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 39 za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 40 za? proti, kto sa zdržal, prijaté. 140, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 43 za, pro, pardon, 100, 43 je to 143, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 142, kto je za, kto, sa, to je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 141, e, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 42, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 147, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 45b, kto je za, kto proti? Prijaté. 46. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 148. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 150 za proti, kto sa zdržal zamietnuté, 151, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 147 za, proti, zamietnuté, 154, chcete overiť 74, dobre, 74, pardon, 47, 47, elektronické hlasovanie, koniec hlasovania 30 za, 26 proti, Čiže 47 prijatá. Teraz 48, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 155 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 3 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme tre trojku. Hlasovali ste. Konec hlasovania. Prijaté. 32 za, 24 proti. ITRE 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 49. Overíme ITRA 4. Hlasovali ste? Konec hlasovania. 33 za, 23 proti. Jasno väčšinou prijaté. 49 a ITRE 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Prvá časť trojky, iba prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 50 a 51 identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 52 a 53 identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. DV1. Nie, overíme prísledok 53 elektronicky. Už ste hlasovali. Koniec hlasovania. 28 za, 28 proti. Zamietnuté. DV1 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Štvorka za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 7 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 54 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 8 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz záverečné hlasovanie o takto pozmenenom texte. Elektronicky samozrejme hlasovanie otváram. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 49 hlasov za, 1 proti, 6 sa zdržali. Teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Kto je za? Znova elektronicky teda. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. 48 48 za, 1 proti, 4 sa zdržali. Blahoželám spravodajkyni. Jetzt geht's weiter mit Tags Takže pokračujeme bodom 13. Ide o vodu. Spravodajca Richard Zeber. A začíname 42, 24, kto je za, kto proti prijaté. Teraz 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 5. 6 sa nehlasuje. Pokračujeme konsolidovanou jednotkou. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 27. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5.9a. Kto je za? Kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaná dvojka, kto je za? Kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 34, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5, 19 nehlasujeme, takže 35, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pety 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 36 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 37 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 38 za proti, kto sa zdržal, prijaté. 5. 12a, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 5. 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 39, po prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal zamietnuté 40, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté konsolidovaná trojka za, proti, kto sa zdržal prijaté 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté 95, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 45 za, pro... prepačte, elektronicky 45. k To ste chceli overiť? Nie, 95. -ku. Dobre, tak 95 elektronicky. 95. Hlasovali všetci. Ešte raz opakujem, 95. -ka. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. 24 za, 30 proti, zamietnuté. 45 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 48 za, proti, kto sa zdržal, nebolo to jasné, elektronické overenie 48. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 29 za, 24 proti, prijaté 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Hovoríme 49, nebolo to totiž celkom jasné. Hlasovali prosím všetci. Koniec hlasovania. 30 za 21 proti prijaté. 51, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 50, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Vitre 25, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 52. Neoverím, overíme ITRE 18. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Dvadsaťsedem za, 25 proti. No, veď poď ty sem predsedať. Také ľahké to nie je. Takže návrh bol prijatý. 52. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Chcete overiť 52? V poriadku. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 24 za, 26 proti, 4 sa zdržali, i jasnou väčšinou zamietnuté. 53. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 54. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 57 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 58 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 59 za proti, kto sa zdržal prijaté, ITRE 20 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 60 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 61 kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 62 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 63, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 64 po častiach, prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, Liberáli sa nevedia rozhodnúť. Ja tiež neviem, ako to dopadlo, takže elektronicky. Tretia časť 64. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 27 za, 24 proti, čiže prijaté. 65, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. ITRE 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 67 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 69 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 70 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 72 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal prijatá. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 79. Chcete overiť druhú časť 72? Dobre, elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 21 za, 32 proti, zamietnuté. Druhá časť 72 zamietnutá. 79 po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. 79, prvá časť. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 30 za, 25 proti. Prijaté druhá časť. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 73, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 74 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté, ITRE 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, áno, prijaté. Teraz 75 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, Kto sa zdržal? Urobme to elektronicky. Druhá časť. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. 31 za, 20 proti, prijaté 76, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 47, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 77 za proti, kto sa zdržal zamietnuté, 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 80, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 81 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, vytre 6, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 5 7, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 5, 8, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, Pety 14, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, Pety 15, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, pardon, prijaté. Chcete overiť 5, 15? Nech sa páči elektronicky. Haben alle Kollegen abgestimmt? Hlasovali ste všetci, prosím, koniec hlasovania. 23 za, 31 proti, čiže zamietnuté. Pety 18 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Konsolidovaná štvorka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Môžeme sa posunúť k 3 1, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaná peťka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 88. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaná šestka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Hitra 23. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 93. Kto je za? proti, kto sa zdržal zamietnuté, ITRA 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, konsolidovaná sedmička, prepačte, nech sa páči. Žiaľ, bez mikrofónu, ale všetko je v poriadku, hovorí pán predseda. Pokračujeme konsolidovanou sedmičkou. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 96 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. ITRE 27, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 107, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 104, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 105, kto je za?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 kto proti, kto sa zdržal prijaté. 112, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté. 5, 21, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté. 5, 12b. Nemusím o tom hlasovať, takže i 10, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté. 113, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. I 11, kto je za kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 114, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 115, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 5, 20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 71, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 5, 17, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, teraz ITRE 8, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. ITRE to je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté. 118, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté. Dobre, 118 elektronické overenie. Hlasovali ste prosím všetci, koniec hlasovania. Jasnou väčšinou prijaté. Takže pokračujeme. Pety 10, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pety 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 8, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 121, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 94 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 123, kto je za, To proti, kto sa zdržal, prijaté, 124 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 125 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 126 za, proti, kto sa zdržal, no nie je mi to jasné, overíme 126, hlasovali všetci, Koniec hlasovania. 23 za, 31 proti, čiže zamietnuté 129, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Jednotka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 2, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 3, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 4, kto je za? Kto proti, kto sa zdržal prijaté, 5, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté, 6, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté, 7, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté, 8, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté, 9, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté, úvodné ustanovenia 5, 5, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal prijaté, 10, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 11 za. Proti? Kto sa zdržal? Overíme elektronicky 11. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 27 za, 27 proti. Zamietnuté. Teraz 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. vytre 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 16. Kto je za? Kto zdržal? Prijaté. 17. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? prijaté, 18, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz záverečné hlasovanie elektronickým. Hlasovali prosím všetci. Ešte traja chýbajú. Už hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 53 za. Nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti. Blahoželáme správodajcovi Richardovi Zeberovi za túto správu. Je to náš odborník na vodu. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 14. Das ist wieder Teraz bod programu 14, to je znova kolega Zeber, insider obchody a zneužívanie a manipulácie s trhom a začneme návrhom 21, 21, 23, 24 a 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. Štvorka. Kto je za? Proti? Ešte raz. Kto je za pozmeňovací návrh 4? Proti? Zdržal sa. Peťka. Za? Proti? Zdržal sa prijatý 6. Za? Proti? Zdržal sa prijatý 26. Za? Proti? zdržal sa zamietnutý 27 za, proti, zdržal sa zamietnutý 28 za, proti, zdržal sa zamietnutý 29 za, proti, zdržal sa zamietnutý 7 za, proti, zdržal sa nie je to jasné. Sedmičku e, preveríme elektronicky. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Prijaté. Osmička, o nej hlasovať netreba. Takže 30, 31, 32 hlasujeme spolu. Kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 9 za, proti, zdržal sa prijatý. 33 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 34, 35 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 36 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 37 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 38 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 39 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 10 za, proti, zdržal sa prijatý. 40 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 41 za, proti, zdržal sa zamietnutý 42 za, proti zdržal sa zamietnutý 43 za, proti zdržal sa zamietnutý 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Prejdeme k prílohe 47, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 48 za, proti, zdržal sa prijatý zamietnutý, 49 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 50 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 51 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Návrhy úvodných ustanovení 12 za, proti, zamietnutý, 13 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 14 za, proti, zdržal sa zamietnutý, jednotka za, proti, zdržal sa, prijatý 17, nie, prepačte, 15 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 2 za, proti, zdržal sa, prijatý, 16 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 17 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 18 za, proti, zdržal sa zamietnutý 3 za, proti, zdržal sa prijatý 20 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Hlasujme o návrhu celej správy elektronicky. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. 44 hlasov za, 3 hlasy proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme kolegovi Richardovi Zeberovi. Ďakujem všetkým všetkým kolegom za sústredenú prácu a teraz môžeme prejsť k dnešnému eh, bodu eh, rokovania a síce číslo 15. ako som avizoval, nebudeme ho preberať za zatvorenými dverami. Takže môžeme začať s diskusiou. Ide o zmenu a doplnenie smernice 2536 ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenia o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. Dosť komplikovaný názov, ale je to naozaj veľmi závažný dokument. So, und allererstes möchte ich unserer Berichterstatterin. Na úvod by som e, rád udelil slovo pani spravodajkyni Ani Weisgerber. Ďakujem pekne, pán predseda, milý Matias. Je to veľmi napínavá téma a preto som považovala za dôležité diskutovať ju e, na verejnosti a nie za zatvorenými dverami. Dnes sme si naplánovali eh, takú všeobecnú výmenu názorov. Pracujem na správe v polovici júla, by som ju rada dala na preklad a považujem za dôležité eh, diskutovať o jej obsahu s kolegami. Občania EÚ dnes neprofitujú len z voľného pohybu tovarov a služieb, ale aj z možnosti e, pracovať v inom členskom štáte, teda z mobility. E, voľný pohyb je veľmi e, dôležitý v rámci Európskej únie. Takmer 20 tzv. prípadov solvit, teda prípadov, e, ktoré vzniknú chybnou aplikáciou e, prípadov národnými orgánmi, mm, súvisia, teda 20 z nich súvisí s problematikou uznávania odborných kvalifikácií. A to je jeden z dôvodov, prečo komisia avizovala revíziu smernice, aby e, sa tak postarala o rast a vznik pracovných miest, a to takouto podporou mobility, tým, že sa zjednodušia a urýchlia postupy. Táto revízia e, prispeje tým pádom k zvýšeniu mobility. Je to dôležité najmä na boji proti hroziacemu nedostatku kvalifikovaných odborných pracovníkov a najmä v období, kedy e, vládne obrovská nezamestnanosť mladých ľudí. Preto je dôležité, aby mladí ľudia mali e, možnosť nájsť uplatnenie aj v inom členskom štáte EÚ. E, touto revíziou smernice sa zaoberá ako gestorský výbor, výbor pre vnútorný trh a nám, my sme považovali e, dôležité sústrediť sa najmä na povolania v oblasti zdravotníctva, pretože práve pri týchto povolaniach máme dočinenia s dvomi aspektami. Máme tu tú mobilitu, ktorú na jednej strane chceme podporiť, ale ide tu na druhej strane aj o bezpečnosť pacientov, čiže práve v týchto zdravotníckých povolaniach e, musí byť všetko e, vyriešené v súvislosti s uznávaním odborných kvalifikácií, pretože nám ide o e, zabezpečenie istot pre pacientov. Táto smernica zahrania sedem tzv. sektorálnych profesí v rámci automatického uznávania, 6 povolaní v oblasti zdravotníctva, preto je to teda veľmi dôležité. Sú to e, lekári, e, pôrodné e, asistentky, sestričky, veterinári, zubári a farmaceuti Uznávanie týchto povolaní e, sa deje na základe koordinácií e, minimálnych požiadaviek na túto kvalifikáciu. Čiže toto slovo minimálne e, v tejto súvislosti zdôrazňujem. Aj v druhom stanovisku právneho odboru bolo zdôraznené, že ide o minimálnu harmonizáciu v týchto súvislostiach. A teraz k jednotlivým povolaniam v sektore zdravotníctva zdravotníctva. Niekoľko slov k farmaceutom, k lekárnikom e, tam v článku 21 odsek 4, 4 bola vypustená doložka troch rokov, na základe ktorej bolo ustanovené, že členské štáty nie sú povinné e, predkladať, e, teda uznávať uznávať doklady o vzdelávaní E, pre zriadenie novej lekárne. Takže je tomu tak, že ten lekárnik už musí pôsobiť 3 roky v tom ktorom členskom štáte alebo prevezme vedenie lekárne, ktorá existuje už 3 roky. Komisia konštatovala, že takýto postup predstavuje diskrimináciu. Je to diskriminačné aj pokiaľ ide o mm, usadenie sa v tom ktorom členskom e, štáte, ale musíme to vidieť aj z aspektu mobility. V mnohých členských štátoch existujú totiž národné obmedzenia, napríklad licencie či regionálne kvóty na zriadovanie lekární. Avšak nie je tomu tak vo všetkých členských štátoch a tam, kde e, takéto ustanovenia neexistujú, bola dôležitá táto e, doložka, pretože v záujme bezpečnosti pacientov je dôležité, aby lekárnici poznali národný e, systém skôr, než prevezmú lekáreň. Takže táto trojročná lehota bola dôležitá. Kladiem si teda otázku, prečo bol tento odsek vypustený. Komisia nikdy v tejto súvislosti neurobila eh, analýzu dopadov a eh, podľa môjho názoru nie je v tomto smere konkrétna odpoveď ani zo strany e, Európskeho súdneho dvora. V smernici sa ustanovuje, že lekárnici teraz e, budú musieť absolvovať povinne 6-mesačné praktikum a to po ukončení teoretického a praktického vzdelávania na univerzite. Doteraz to bolo tak, že lekárnici e, flexibilne aj počas obdobia vzdelávania mohli absolvovať absolvovať toto praktikum, e, túto stáž. Je to najmä problém pre Fínsko, Švédsko a pre Spojené kráľovstvo. Mm, mm, viaceré členské štáty e, spomínali túto otázku. Prečo je táto stáž mm, povinná po ukončení vzdelania tých 6 mesiacov. A teraz prejdeme k lekárom. Smernica e, tam stanovovala 6 eh, rokov alebo 5500 rokov a teraz je už len 5 rokov a 5500 hodnot, čiže v počte rokov e, je tam nižší počet rokov zo 6 na 5. E, ale z pohľadu kvality vzdelávania je dôležité, aby tam nebolo alebo 5500 hodín, ale e, spojka a 5500 hodín, aby tento počet hodín vzdelávania zabezpečil, že vzdelávanie bude kvalitné. Keď už upustíme z požiadavky 6-ročného vzdelávania na 5 musíme trvať aspoň na tých 5500 hodinách. Ďalej stomatológovia. Návrh komisie nič nemení na základnom type vzdelávania pre stomatológov v dĺžke 5 rokov. U lekárov e, tu máme kumulatívne kritérium počtu hodín vzdelávania a u stomatológov e, toto kritérium nemáme a kladiem si otázku, prečo by sme to e, tak nemali mať aj tu e, Máme e, k dispozícii aj rozhodnutie Rady európskych stomatológov pozostávajúcej z 26 rokov, kde by sme navyše k rokom, e, tak ako oni mohli navrhnúť 5000 hodín navyše k tým 5 rokom, aby sa zabezpečila kvalitná výuka, v, výuka stomatológov. A teraz komplikovaný bod, ktorým sa určite budeme ďalej a dlhšie zaoberať a síce sestričky sestričky a pôrodné e, asistentky. E, tu došlo k navýšeniu, k zvýšeniu požiadaviek 10 e, rokov všeobecného základného vzdelania na 12 rokov. Mm, tento bod je veľmi sporný. Je to jediný odbor povolanie v rámci automatického uznávania kvalifikácií, kde počet školských e, rokov absolvovaných je definovaný ako predpoklad pre uznanie. V iných e, povolaniach máme stanovenú len úroveň vzdelávania a nie konkrétne roky, čiže pri ostatných druhoch povolaní sa kladú požiadavky na vzdelávanie, e, teda na vyššom type e, škôl a nie e, základnej školskej dochádzky. Samozrejme, u lekárov každý musí mať absolvovanú základnú školskú dochádzku, ale ani v iných povolaniach nemáme tam predpis ustanovujúci počet školskej dochádzky. Dôvodom údajne povolanie je, že sa chce zlepšiť kvalita v rámci tohto povolania, ale moja otázka na adresu komisie je, ako môžem zlepšiť kvalitu v e, rámci e, starostlivosti o pacientov tým, že sa budem starať e, len o základné všeobecné vzdelanie, ja neviem, predmety ako dejepis, nemčina, jazykové vzdelanie. Vôbec sa nebudem zaoberať kvalitou vzdelávania a obsahom obsahom vzdelávacích programov. V smernici a v jej prílohe e, sa totiž stanovuje, ako má to ktoré vzdelanie e, vyzerať. Avšak táto príloha je zastarala a bolo by potrebné ju zrevidovať. Komisia však v aktuálnom návrhu e, sa k tomuto vôbec nevyjadrila a navrhuje, aby sa to riešilo v rámci delegovaných aktov mm, Mm, ja v tomto smere ako poslankyňa Európskeho parlamentu a myslím, E, že hovorím za všetky politické skupiny. By som bola rada, keby sme sa aj my, Európsky parlament, mohli zaoberať touto témou a delegované akty sú podľa mňa e, nepostačujúce. Čiže tieto kritériá, ktoré vychádzajú len e, zo základného všeobecného školského vzdelania, sú naozaj predmetom kritiky z našej strany. Navyše v Európe máme rôzne tradície vzdelania vzdelávacie a nie je možné jednoznačne porovnávať jednotlivé typy vzdelávania. Máme rôzne, rôzne trvanie prázdnin, e, rôzny počet rokov povinnej školskej dochádzky. E, inak je to vyriešené, pokiaľ ide o predškolskú dochádzku v Grécku, Cypre a viacerých ďalších krajinách je e, povinná predškolská dochádzka, v niektorých krajinách nie je. A máme tiež veľké rozdiely aj v rámci kompetencií. Čiže všeobecne povedané, požiadavky e, vzrástli, ale to, čo e, môže robiť e, sestra v praxi, je upravené na národnej úrovni. Takže vo všeobecnosti možno konštatovať, že e, požiadavky e, sú vyššie, lebo kompetencie sú e, rôzne. A okrem toho aj v rámci vyučovacích a vzdelávacích systémov máme veľké rozdiely. Európsky parlament vo svojom uznesení z novembra 2011 konštatoval, že víta duálne formy vzdelávania a e, požadovali sme, aby obdobie, e, ktoré je e, na odborných školách absolvované, bolo započítané. Čo predstavuje toto duálne vzdelávanie? Bol zorganizovaný hearing, bolo zorganizované vypočutie vo výbore pre vnútorný trh v Luxembursku, v Holandsku napríklad, aj v Nemecku máme duálne vzdelávanie avšak vo viacerých krajinách neexistuje. pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, um, na rozdiel od univerzitného, je tam neustály kontakt s praxou. Som v kontakte s budúcim zamestnávateľom, navštevujem síce školu, ale zároveň aj pôsobím u budúceho zamestnávateľa. A pri univerzitnom vzdelávaní je teória a prax uh, sú teórie teória a prax úplne rozdielne veci a tá prax eh, je tam eh, úplne nedostatočná. Takže eh, v rámci vzdelávania sú tu veľké rozdiely. V krajinách, kde existuje tzv. duálne vzdelávanie, máme veľmi nízku mieru nezamestnanosti. V priemere v Európe predstavuje 22,6, ale v Rakúsku len 8,6, v Holandsku 9,3 v Dánsku 15,3 a v Nemecku dokonca pod 8 presne 7,9 Teraz diskutujeme o raste, ako sa nám e, podarí e, oživiť rast v rámci Európy vypracovávajú sa na túto tému rôzne dokumenty a e, my e, sa e, snažíme a mali by sme sa snažiť exportovať tento duálny systém do ďalších členských štátov, pretože tento duálny systém vzdelávania zaznamenáva obrovské úspechy. Aký záver možno z povedaného vyvodiť? Toto vzájomné uznávanie nesmie viesť k tomu, aby tieto národné modely, ktoré boli veľmi úspešné, spoločné viac nemohli existovať, aby sme teda mali v konečnom dôsledku už len univerzitné vzdelávanie, ktoré má v sebe e, aj veľké nedostatky. Napríklad v Spojenom kráľovstve e, sú e, zlé skúsenosti s týmto čisto univerzitným vzdelávaním podiel pracovníkov v opatrovateľských službách podstatne vzrástol počet odborných pracovníkov klesol, pretože univerzitné vzdelávanie vedie k tomu, že študent následne eh, chce skôr pôsobiť v rámci manažmentu týchto opatrovateľských služieb a eh, vládne nedostatok pracovných síl eh, priamo na lôžku. Existujú štúdie o katastrofálnych dopadoch, ktoré táto situácia má a to musíme zobrať brať eh, do úvahy. Takže potrebujeme paralelné systémy, potrebujeme rôzne prístupy Európy a minimálna harmonizácia by podľa môjho názoru bola schodnou cestou. Právny odbor jasne konštatoval, že minimálna harmonizácia e, znamená minimálnu, e, skutočne len minimálnu harmonizáciu a členské štáty, ak e, budú chcieť, môžu ísť nad rámec tejto minimálnej harmonizácie a samozrejme je možná, bude možné aj naďalej ponúkať veľa veľký počet eh, miest na univerzitách, ale nesmieme eh, zahatať eh, cestu týmto nižšie kvalifikovaným povolaniam bez potreby univerzitného vzdelávania. A teraz ešte niekoľko slov k niekoľkým ďalším bodom, budem však stručná preukaz, tzv. výkaz povolania má viesť k urýchlenému uznávaniu. V návrhu komisie sa nachádzajú e, určité stanovené lehoty, ale tie sa mi zdajú príliš ctižiadostivé, pretože e, vychádzajú z, zatiaľ len z fikcií, ak členský štát e, nepríjme v stanovenom čase rozhodnutie, ohľadne uznania kvalifikácie znamená e, to, že e, môže existovať toto povolenie fiktívne a v oblasti zdravotníctva to je veľký problém, pretože tam je skutočne potrebné preveriť e, kvalitu vzdelania, takže aj týmito lehotami sa budem zaoberať. Pokiaľ ide o mechanizmus včasného varovania, myslím si, že to je celkom dobré zavádzať takéto niečo do e, smernice. Existujú rôzne e, mechanizmy, teda e, do troch dní všetky relevantné informácie musia byť zaslané všetkým členským štátom a tiež komisii, takže je to dobrý systém včasného varovania pre pacientov. A pokiaľ ide o jazykové poznatky, tie sú veľmi dôležité, najmä v oblasti zdravotníctva. Je je to potrebné, takže e, si treba pozrieť, e, ako to vyzerá s tými jazykovými e, skúškami. Treba sa pozrieť na to, kto má skúšať. Smernica navrhuje, navrhuje rôzne zdravotnícke organizácie. Takže aj aj týmto sa musíme zaoberať, pretože potrebujeme naozaj efektívne jazykové skúšky. A posledný bod je prístup pacientov. V smernici sa ustanovuje, že príjmajúci členský štát um, môže uh, si prístup k týmto povolaniam uh, obmedziť uh, ale len e, v e, e, rámci toho, ak neexistujú žiadne porovnateľné kvalifikácie v členskom štáte. Takže musíme sa pozrieť na tie výnimky pre zdravotnícke povolania. A úplne na záver tie delegované právne akty. Tie považujeme za veľmi kritické. Tento návrh zo strany komisie nie je dobrý. Musí aj naďalej byť na zákonodarcovi, aby si sám stanovoval e, smer, akým sa chce uberať. Takže Teším sa e, na výmenu názorov e, s tieňovými spravodajcami a samozrejme veľmi e, rada budem diskutovať e, s jednotlivými kolegami aj mimo zasadnutia, e, s kolegyňou Brepol, s kolegyňami ďalšími a kolegami budem veľmi rada diskutovať aj osobne. Ďakujem pekne Ani Weisgerber za, uvod, za uvedenie do problematiky a teraz Mario Pirelo, nech sa páči. Máš slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať kolegom. Myslím si, že spolupráca <clears throat> bola veľmi dobrá. Ďakujem za predstavenie, veľmi jasné predstavenie tých ťažkostí, eh, ktoré sme tu práve počuli. Eh, musím povedať, že výmena názorov v Štrasburgu bola veľmi užitočná a návrh komisie eh, o profesionálnych kvalifikáciách je vyváženým návrhom. My sme ho veľmi dôkladne preštudovali a tie nové veci, ktoré boli predmetom zelenej knihy a teraz sú vlastne už v legislatívnom texte, e, sú veci, ktoré môžem podporiť z hľadiska odstraňovania prekážok a bariér. Komisia pokiaľ ide o tieto profesie, dáva vlastne možnosť rýchleho uznávania ich kvalifikácií a umožní im minimálne začať pracovať na e, dočasnom základe. Bod 157, jednotné obslužné miesto alebo jednotné kontaktné miesto, e, o ktorom sa hovorí v tomto návrhu, e, na poskytovanie informácií je veľmi dobrá myšlienka, a to sú informácie o všetkých požiadavkách, ktoré musí daná osoba splniť, aby bola jej kvalifikácia uznaná. Myslím si, že toto je v duchu zjednodušovania a vyjasňovania systému a to podporuje mobilitu v rámci Európskej únie a sfunkční to jednotný trh. Smernica tiež nastoluje určité body, ktoré súvisia so spotrebiteľmi a vyzýva členských štátov, členských, členské štáty, aby e, revidovali štandardy, ktoré sa týkajú týchto profesí e, v reakcii na prípadné obavy verejnej mienky, napríklad jazyková kompetencia alebo nedostatok do efektívneho systému včasného varovania. Toto je obzvlášť dôležité v oblasti sektora zdravotnej starostlivosti. A Eh, týka sa to eh, vlastne toho, aby občania dostali garanciu toho, že ak sú v rukách eh, lekára, tak sa môžu cítiť bezpečne. Lekára, ktorého kvalifikácia bola týmto systémom uznaná, pretože boli prípady minulosti napríklad, kedy mal lekár zakázanú činnosť vo vlastnej krajine a vycestoval do iného členského štátu EÚ a tam si nechal uznať kvalifikáciu a vykonáva lekárskú prax a z tohto dôvodu a v týchto situáciách je systém včasného varovania veľmi dôležitý, pretože je to niečo, čo je v záujme bezpečnosti občanov a ochrany občanov. A všetky tie veci, o ktorých sme diskutovali v minulosti, dávnejšej či nedávnejšej, sa odrazili nielen v návrhu stanoviska, e, ktoré podporujem, ale takisto sú tu uvedené veľmi prehľadným a stručným spôsobom um, všetky aktivity Európskeho parlamentu uh, v minulosti v, to, v tomto smere. Takže je to naozaj veľmi dobrá správa. Súhlasím s minimálnymi štandardami, minimálnymi požiadavkami, pokiaľ ide o uh, vzdelávanie, najmä uh, sestier a v sektore pôrodníctva a tieto minimálne štandardy sú veľmi dôležité z hľadiska e, vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a dúfam, že kolegovia budú súhlasiť so spravodajkyňou. Toto je jednoducho veľmi dobrá vec. Myslím si, že je absolútne nevyhnutné, ak chceme zabezpečiť bezpečnú mobilitu medzi členskými štátmi EÚ, aby sme mali takéto minimálne štandardy. E, v Taliansku napríklad vzdelávanie sestier a e, pôrodných e, asistentiek alebo pracovníkov v oblasti pôrodníctva e, sa vykonáva na univerzitnej úrovni. A po 13 rokoch tej základnej prípravy je možné potom absolvovať takéto špecializované vzdelávanie. V smernici sa hovorí o 12-ročnom vzdelávaní. V Taliansku máme o rok e, viac, e, teda je to požiadavka nad rámec smernice. Tie dáta, ktoré sú tu uvedené e, a ktoré sa týkajú nezamestnanosti, sú zaujímavé a zrejme ich bude potrebné revidovať smerom nadol, pretože zelená kniha, ak ste ju kolegovia čítali, a to je moja posledná pripomienka, predpokladá vytvorenie zhruba milióna pracovných miest A to je naozaj veľmi veľké číslo. A obzvlášť sa to týka e, ľudí, ktorí majú profesionálnu kvalifikáciu a sú v súčasnosti nezamestnaní. Takže samozrejme je potrebné, aby sme e, nadalej získavali aktuálne informácie, aktuálne dáta, ktoré súvisia s touto smernicou. A e, spolu s výborom IMCO E, sme naozaj e, podľa mňa predložili dobré návrhy. Komisia e, s nimi súhlasí. Samozrejme, nie je všetko vyriešené. Máme určité rozdielnosti názorov, ale v každom prípade som presvedčený, že sa dohodneme a zhodneme sa na tom, že nie je možné mať rozličné štandardy medzi členskými štátmi. A to je potrebné mať na mysli pri našich ďalších e, diskusiách. ja plne súhlasím s tým, čo napísala komisia. Podporíme túto správu. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo kolegyni e, Feride Brepolc. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela vyjadriť e, vďaku pani Weisgerber, spravodajkyni, za úvod tejto správy a za to, že sa zamerala na mimoriadne dôležitú oblasť, ktorá súvisí s uznávaním profesionálnej kvalifikácie. A je to veľmi dôležitá téma aj v práci nášho výboru. Okrem toho, že je dôležitá, táto téma je mimoriadne komplikovaná. Pro, profesionálna mobilita pre pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti je veľmi dôležitou témou a mm, získame na dôležitosti vo svetle starnutia populácie a nedostatku týchto pracovníkov, ale takisto je dôležitá vzhľadom na špecifické charakteristiky sektoru zdravotnej starostlivosti a vzhľadom na to je názor nášho výboru veľmi relevantný a dôležitý. Pani spravodajkyňa e, správne zdôraznila, že pri všetkom, čo tu budeme robiť, musíme vychádzať z od, vychádzať od pacienta a musíme a, vždy brať do úvahy záujmy a bezpečnosť e, pacienta. Spomínala diskusiu, ktorú viedol gestorský výbor IMKO 25. apríla, Prepačte, nie diskusiu, vypočutie. A toto vypočutie bolo veľmi e, užitočné a myslím si, že sme sa na ňom mnohí inšpirovali, keď a budeme schopní e, lepším spôsobom formulovať naše stanovisko my už sme viedli takú prvotnú výmenu názorov, ale musím povedať, že ešte včera som mala určité pochybnosti o tom, ako bude e, táto naša dnešná diskusia vyzerať na základe e, právneho stanoviska, ktoré sme dostali a mm, teraz e, samozrejme nám zostáva vyjasniť len tie veci, ktoré boli doposiaľ otvorené a toto právne stanovisko mnohé vyjasňuje. Takže obmedzím sa teraz na 4 body. Poprvé, rozšírenie minimálnych požiadaviek v oblasti vzdelávania, vzdelávania pre e, sestry a porodné asistentky z 10 na 12 rokov. To je článok 21. A ja som pochopila, že v 24 z 27 eh, členských štátov už sa uplatňuje 12-ročná, eh, teda požiadavka na 12-ročné vzdelávanie. Takže opýtam sa komisie, môžete nám povedať, ktoré tri členské štáty neuplatňujú takéto, tento štandard 12 rokov vzdelávania a prečo neprešli na tento systém? Mohli by ste nám tiež naznačiť, aké typy problémov by mohli vzniknúť, ak e, teda príjmeme toto predlženie povinného 12-ročného vzdelávania, odborného vzdelávania, ako e, to komisia chce hodnotiť. E, článok 4, to je môj druhý bod, to sú tie profesionálne preukazy. Je to niečo, čo bolo predmetom vypočutia a diskusia bola pomerne detailná a vyrozumela som, že tento návrh vzbudzuje určité obavy vzhľadom na skutočnosť, že takéto profesionálne identifikačné karty nikdy nemôže nahradiť e, uzna- uznanie, formálne uznanie. Takže s tým súvisia aj určité náklady. Po tretie, a toto je tiež vec, ktorá vyplynula z vypočutia, sú tu otázky, ktoré súvisia s čiastočným uznaním kvalifikácie a pre nás je veľmi ťažké e, presne definovať e, e, prípadné situácie, ktoré môžu vzniknúť. Jeden z rečníkov počas vypočutia povedal, že v prípade čiastočného uznávania sa budú musieť riešiť jednotlivo. A je veľmi ľahké predstaviť si, že s tým potom budú súvisieť mnohé praktické problémy. Ak nebudeme mať nejaký štandardizovaný prístup, ktorý zrejme asi nebude môcť byť prijatý, pretože experti sa vyjadrujú, že čiastočné uznávanie je vec, ktorú eh, je treba riešiť z prípadu na prípad. A na záver by som bola veľmi vňačná, ak by sme mohli hovoriť eh, niečo o úvodnom ustanovení 17 článku 35 je to otázka toho, či naozaj potrebujeme zdôrazňovať e, skutočnosť, že doktor musí byť schopný komunikovať s pacientom. Veď toto je jedno zo základných podmienok dobrej klinickej praxe. Toto je niečo, čo je uznávané medzinárodne a judikatúra e, súdneho dvora tiež obsahuje tento princíp. Rozsudok v prípade Haim jasne uvádza, že ak majú doktory komunikovať so svojimi pacientami, ale takisto aj s úradmi alebo orgánmi, tak efektívna komunikácia je otázkou verejného záujmu. Inými slovami, schopnosť komunikovať, komunikačné zručnosti musia byť tým najnižším spoločným menovateľom v Belgicku napríklad schopnosť komunikovať je špecificky uvedená v legislatíve, ktorá zakotvuje práva pacienta. Takže toto je samozrejme dôležitá požiadavka v mnohých členských štátov a ja viem, že o tomto sa diskutuje široko v Spojenom kráľovstve, v Holandsku, Francúzsku a Rakúsku a v týchto krajinách sa organizujú napríklad jazykové testy. Takže sme presvedčení, že okrem jazykových testov a vzdelávania by toto malo byť celé súčasťou systému uznávania a preto sa mi nezná byť súčasnú, súčasná formulácia tak, ako je teraz navrhovaná, veľmi šťastná. A dúfam, že pozmeňovacím návrhom, návrhmi sa nám podarí e, túto vec vyriešiť. Takže toto je taký predbežný zoznam tých vecí, ktoré považujem za dôležité. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Brepos. A posledným rečníkom bude pán Líza, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne Ani za odvedenú prácu aj za to, čo v úvode povedala. Chcem to naozaj podporiť. Je to dôležitý návrh a náš výbor sa zaoberá životným prostredím, zdravím aj potravinárstvom, takže nás medicínske profesie naozaj veľmi zaujímajú. A samozrejme, že ide tu o nejakú minimálnu harmonizáciu a keď e, som sa dopočul napríklad o tom príklade e, tých lekárnikov, ja sám som neštudoval farmáciu, ale medicínu, ale myslím si, že sú tu argumenty v prospech toho, že by sa mala posilniť prax počas štúdia, e, nie prístup najskôr len teória a potom iba prax. Ja absolútne nechápem Európsku komisiu, ktorá tvrdí, že prax, ktorá vo Fínsku, Švedsku a vo Veľkej Británii teda, že tá prax sa rozdelí aj počas štúdia. Takýto systém je potrebné s ním skoncovať. Nemyslím si to. Máme samozrejme aj princíp subsidiarity. Samozrejme, že tu bude snaha urobiť veci uznateľnými a tam, kde sú nejaké nedostatky v kvalite, tam je to potrebné riešiť, ale prosím vysvetlíte mi, komisia, aké nevýhody má e, systém, ktorý funguje vo Fínsku, Švedsku a Veľkej Británii, kde sa tá prax nerobí na konci, ale počas štúdia. Ja z diskusie s mnohými e, viem, že e, to odborníci často považujú za mm, rozumnejší prístup. Pokiaľ ide o lekárov, um, tam podporujem to, čo povedala Ania, to je systém včasného varovania, naozaj veľmi dôležitý prvok v návrhu komisie, keď nejaký lekár v nejakej krajine príde o aprobáciu alebo uh, sa jej vzdá, pretože mu hrozí, že mu ju odnímu, tak je to potrebné všetkým, všetkým oznámiť. Predseda, pán Grote, presne vie, o čom hovorí. My sme v Nemecku mali prednedávnom jeden prípad, jeden holandský lekár prišiel o svoju aprobáciu v Holandsku, teda mm, odovzdali ju, ale potom pôsobil v Nemecku, dokonca aj v mojom volebnom okrsku a toto je samozrejme škandálozne a ľudia si samozrejme o právom kladú otázku, či by sa to nemohlo v Európe kontrolovať, teda aby tá výmena informácií bola rýchlejšia. Čiže návrh komisie e, v tomto ohľade považujem za veľmi dobrý. Rovnako ako nemám problémy s tým, že nejakým uplynutím lehoty by mal byť spustené eh, automatické uznanie. Niekedy je potrebné mať 2 či 3 dní naviac na to preskúmanie dokumentov a tá osoba by teda nemala byť vypustená na ľudstvo len tak bez nejakého náležitého preverenia. Pokiaľ ide o eh, tie eh, sestry, iný zdravotnícky personál, pôrodné babice, ide znova opakujem, o minimálnu harmonizáciu, keď je to v Taliansku 13 rokov, v poriadku. Ja si nemyslím, že by sme mali my teraz z Európy predpisovať Talianom, že to má byť iba 12 rokov, alebo 10, alebo koľkokoľvek. Ale e, v iných krajinách, a k tomu patrí aj Nemecko, existuje možnosť po desiatich rokoch všeobecného vzdelania začať eh, s takouto profesiou. A mm, ja osobne si myslím, že človek nezačína maturitou. Ja vo svojej praktickej činnosti som sa stretol s mm, mnohými eh, zdravotníkmi, ktorí nemali, eh, nemali maturitu, napriek tomu vykonávali mm, naozaj kvalitnú prácu. Áno, možno sú nejaké príklady, ak áno, povedzte mi, kde to, že niekto nemal maturitu, kde to znamenalo, že tá kvalita tej starostlivosti bola nižšia napríklad nejaká luxemburská sestrička možno išla do inej krajiny a tam sa nesprávala správne, pretože nemala, nemala maturitu, ale ja som si takéto prípady neviem, neviem predstaviť. No a je tu taký problém, keď teraz tú úroveň zvýšime až tak, že budú všetci musieť mať maturitu predtým, než začnú s tým vzdelávaním, tak uh, tu budeme mať automaticky nejaký podstupeň, asistenti, ktorí budú mať uh, len mm, nedostatočný, nedostatočné vzdelanie a budú um, tak či tak sa starať o pacientov. Uh, napríklad uh, komisia vo Veľkej Británii uh, vypracúvala určitú správu, z ktorej vyplynulo, že práve toto je problémom vo Veľkej Británii, že potom naozaj nekvalifikované osoby preberajú starostlivosť o pacientov. A mm, toto by sme my mm, nemali tlačiť, a toto nám predsa nejde, takže ja by som navrhoval, aby sa urobila korektúra textu e, návrhu komisie a poprosil by som aj Aniu Weisgerber, aby pripravila precízny návrh Tí, čo majú vyššiu východiskovú úroveň, e, prosím, neznižujme ju. E, naozaj e, sa orientujme podľa kvality vzdelávania a nie podľa kvality školskej dochádzky, pretože toto myslím všetci budú, budú schopní podporiť. Ďakujem, ďakujem pekne, Peter Líze. Áno, ten lekár, doktor Smrť, prišiel k nám cez hranicu, a mňa by teda zaujímalo, čo komisia podniká v takýchto prípadoch, pretože to spôsobilo obrovský rozruch e, aj v médiách, že niekto môže e, takto pôsobiť v inej krajine, keď príde o licenciu, keď má problémy v krajine pôvodu, že takéto jednoduchý, jednoduchá zmena pôsob, pôsobiska je možná. Pokiaľ ide o to vzdelávanie, máme tu aj právne oddelenie, zastúpenie, zastúpené Takže mňa by zaujímalo, čo si o tom oni myslia, právne oddelenie, teda aký majú názor na súčasný stav návrhu komisie, teda bude v Nemecku naďalej možné naďalej eh, vykonávať eh, vzdelávanie k na profesiu zdravotnej sestry alebo nejakého pomocného personálu. Takže e, toto je moja otázka na právne oddelenie a potom dám slovo, dám slovo ešte aj komisii. Yes, thank you very much. Áno, ďakujem pekne. My to chápeme tak, že ako náhle sú splnené minimálne požiadavky na vzdelávanie, odborné vzdelávanie Ehm, je možné ho uskutočniť aj v Nemecku, aby išiel tento pracovník inde. To, že došlo k harmonizácii na 12 rokov, nebude možné, aby Nemecko udelil kvalifikáciu, ktorá je uvedená v prílohe 5. Inými slovami, udelenie kvalifikácie uvedenej v prílohe 5 podlieha ukončeniu vzdelávania, ktoré vyhovuje harmonizovaným požiadavkám. Ak harmonizované požiadavky e, zostávajú e, na úrovni 10 rokov, tak e, jednoducho súčasná nemecká situácia môže pokračovať. Ale ak zvýšime týchto 10 rokov na 12 rokov, tak už nebude možné, aby Nemecko udelilo kvalifikáciu sestier a porodných asistentiek, tak ako je to popísané v prílohe 5. Ďakujem pekne za toto odborné vyjadrenie. Naozaj veľmi presné. A teraz by som dal slovo zástupcovi komisii, aby reagoval na to, čo tu odznelo z úst kolegov. Nech sa vám páči. Uh, thank you, Chairman. Ďakujem a ďakujem za možnosť, že tu môžem byť a reagovať na veľmi zaujímavé otázky a vyjadrenia k nášmu návrhu. Chcel by som uviesť štyri poznámky k tomu, čo to zasnelo. Prvá sa týka revízie pravidel súčasnej smernice, ktoré sa vzťahujú na týchto sedem profesí, o ktorých hovorila spravodajkňa. Dôvod, prečo sme chceli urobiť túto aktualizáciu je, um, aby sme zohľadnili vývoj od prijatia smernice, aby sme viedli veľmi široké diskusie so všetkými aktérmi, členmi, po, po, poslancami parlamentu, zástupcami verejnej správy a tak ďalej. A tie návrhy, ktoré Vidíte, tu v tomto dokumente sú odrazom diskusí, ktoré sme viedli. A my sme sa pokúsili zohľadniť všetok vývoj v rámci EÚ a aj medzinárodne a takisto aj to, čo sa deje v praxi a to vysvetľuje, prečo v niektorých prípadoch, e, v prípadoch doktorov napríklad, sme navrhli znížiť počet rokov ale ustanoviť počet hodín ako povinnú požiadavku kumulatívne, ale v iných profesiách sme neurobili žiadne zmeny. A a dnes sa tu hovorilo o konkrétnej e, profesii, o sestrách a chcel by som povedať na túto tému pár slov. Prečo sme navrhli zvýšiť počet rokov z, 12, z 10 na 12 je to preto, aby sme tieto požiadavky dali do súladu s medzinárodným vývojom. Napríklad Svetová zdravotná organizácia navrhuje, aby minimálne vzdelávanie pred tým, ako e, sestra začne vykonávať, e, e profesiu bol 12 rokov a bola tu poznámka, že existujú niektoré členské štáty, ktoré majú kratšie obdobie, to je Rakúsko, Luxembursko a Nemecko. Rakúsko zvažuje e, zvýšiť e, toto obdobie na 12 rokov v budúcnosti. My, keď sme predložili návrh, sme vyrozumeli, že toto bude mať účinok priamy alebo nepriamy na vzdelávanie v systéme zdravotnej starostlivosti. Preto hovoríme 12 rokov alebo ekvivalent A my si uvedomujeme, že členské štáty majú e, rozličné systémy vzdelávania, rozličné systémy zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. A chceli sme zabezpečiť, aby náš návrh nebol neflexibilný. My si tam hovoríme 12 rokov, ale potom tam máme zabudovanú ekvivalenciu. A teraz diskutujeme s členskými štátmi, poslancami parlamentu a členmi výborov o tom, že by to mohlo byť dezinterpretované alebo že e, by mohlo byť ťažké stanoviť túto ekvivalenciu a ako najlepšie e, ponúknuť e, funkčné riešenie a my sme otvorení diskutovať s cieľom dospieť k akceptovateľnému riešeniu. Sme ochotní diskutovať o, tom, o takom riešení, ktoré bude funkčné, ale ktoré bude aj vynutiteľné pretože my by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme vytvárali e, bariéry tam, kde ani v tejto chvíli neexistujú. A my sa snažíme teraz zabezpečiť, aby boli sestry vzdelávané spôsobom, ktorý odráža súčasnú prax a sme otvorení diskutovať o tom, ako to dosiahnuť v nasledujúcich mesiacoch spoločne s parlamentom a členskými štátmi a pevne veríme, že dospojeme k akceptovateľnému a funkčnému riešeniu. Takže toľko tie sektorové profesie. A potom tu ešte bola poznámka, ktorá sa týkala Európskej profesionálnej karty a automatického uznávania A toto je mm, zaujímavá myšlienka, pretože účelom tejto karty je uľahčiť alebo urýchliť e, uznávanie. Dve poznámky k termínom, ktoré je potrebné mať na mysli. E, poprvé, tieto termíny je treba vnímať e, v ich celku, lebo my tu hovoríme o procese od začiatku do konca to je prvá vec. Druhá, ktorá je ešte dôležitejšia, aj keď nie až tak viditeľná, je, že Európska profesionálna karta bude uzatvorený systém. Bude, špecifická pre, bude tento systém špecifický pre danú profesiu a všetky členské štáty budú vedieť, ktoré orgány sú kompetentné, aby týmito vecami sa zaoberali a budú schopní komunikovať elektronickým spôsobom cez IMI navzájom medzi sebou teda, my tu nehovoríme o súčasnej situácii, v ktorej um, orgány nevedia, kto eh, je kompetentným orgánom v inom členskom štáte a toto spôsobuje množstvo prieťahov a meškania v snahe získať informácie, ale my tu hovoríme o uzatvorenom systéme, v rámci všetky, ktorého všetky dokumenty a podmienky sú známe od začiatku a všetky orgány vedia, kto je ich protežkom v iných členských štátoch a kontakt medzi orgánmi a korešpondencia so žiadateľom bude o mnoho zjednodušenejšia. A toto je treba mať na mysli, keď e, e, budete uvažovať o tom, či sú tieto termíny primerané alebo nie. Pokiaľ ide o implicitné uznanie, pripomínam snad len to, že my tu hovoríme o uznávanie kvalifikácie, ale nie v súhlase vykonávať prax. To znamená, vy môžete dostať uznanie e, vašej profesionálnej kvalifikácie, ale to neznamená, že automaticky máte povolené vykonávať prax. Vo všetkých členských štátoch, kde existujú dodatočné požiadavky, tak aby e, osoba mohla vykonávať prax, tieto požiadavky zostanú v platnosti, dokonca aj v prípadoch, kedy bola implicitne uznaná profesionálna kvalifikácia, pretože um, orgány včas neodpovedali. Takže toto je treba mať na mysli. A potom tretia poznámka, ktorá sa týka čiastočného prístupu. V prvom rade tu máme rozsudok súdneho dvora, ktorý sa tohto týka a my sme sa snažili zapracovať to, čo povedal súd, to je teraz zdroj súčasného práva, do nášho návrhu, tak aby sme zabezpečili právnu istotu všetkým zainteresovaným. A čo je dôležité, a nad tým sa asi budeme musieť lepšie zamysli, zamyslieť v priebehu vyjednávania, je to, že za bežných okolností by čiastočný prístup mal byť dôsledkom žiadosti o plný prístup, ak plný prístup možný nie je, potom členský štát e, zváži udelenie čiastočného prístupu. Inými slovami, e, tá prvotná žiadosť e, nebude o čiastočný prístup, ale toto bude vlastne koniec celého procesu v situácii, kedy udelenie plného prístupu nebude možné. A toto je potrebné tiež mať na mysli, keď budete o týchto veciach uvažovať e, pri koncipovaní vašej správy. A štvrtá otázka, jazykové testy. Toto je veľmi dôležitá oblasť. Podľa nás je už e, alebo už jasne zo so súčasnej e, smernice vyplýva, pretože tam sa hovorí, že profesionál musí mať jazykové zručnosti, aby mohol vykonávať svoju profesiu a v súčasnej smrti sa hovorí na úrovni, ktorú si vyžaduje daná profesia. A ak existuje nejaká povinnosť eh, v smernici, tak eh, jednoducho implicitne musí byť niekto, kto kontroluje splnenie alebo plnenie tejto povinnosti. A my sa snažíme zabezpečiť, aby toto bolo jasné, snažíme sa navrhnúť určité kroky, akým to bude administratíva riešiť. Samozrejme, že o tom budeme diskutovať a aj dúfam, že dospojeme k dobrému kompromisu v konečnom dôsledku. Avšak jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť, je, že by sme sa chceli vyhnúť dvojitému testovaniu. Situácii, kedy e, daná osoba žiada o prístup k profesii v členského štátu a, a testujú ho orgány, ktoré dávajú tento súhlas a potom ho testuje zamestnávateľ. Jednoducho podstupuje to dvakrát. Tomuto je potrebné sa vyhnúť a preto hovoríme, že testovanie jazykových znalostí by nemalo byť súčasťou eh, procesu uznávania, ale eh, by malo byť krokom predtým, ako je mu udelené povolenie vykonávať prax a že takéto testovanie by sa malo uskutočniť teda iba raz. Toľko z mojej strany. A ešte posledná eh, poznámka my sme otvorení eh, k diskusii, ochotní diskutovať eh, s vašim výborom a členmi vášho výboru o všetkých otázkach, ktoré ste nastolili alebo ktoré nastolíte, pretože v konečnom dôsledku ten finálny produkt tohto projektu musí byť niečo, čo bude užitočné pre našich občanov, ale aj naše verejné správy. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto vysvetlenia z úst komisie a skôr než dám slovo e, tieňovej spravodajky, chcem pozdraviť e, skupinu študentov a profesorov z Kalábrie, e, ktorí nás navštívili na pozvanie kolegu Maria Brila. Ania, nech sa páči. Ďakujem pekne za veľmi dobrú diskusiu. Súhrne možno povedať, že návrh komisie obsahuje veľa pozitívnych bodov, ktoré e, môžem podporiť mm, mm, spolu s komisiou. Možno ešte čo to budeme musieť upresniť. Každopádne ten e, systém včasného varovania je veľmi dobrý. Aj previerka jazykových znalostí je tu nastavená dobre. Ten um, čiastočný e, prístup, na to sa treba ešte pozrieť. A pokiaľ ide o navýšenie minimálnych požiadaviek e, ošetrovateľského personálu, k tomu chcem povedať nasledovné. Nepostačí, ak e, sa to navýši, teda nie je možné, aby ostatné, e, nie je potrebné, aby ostatné štáty, ktoré majú požiadavky dlhšieho vzdelávania, museli z nich upustiť. Ak by sme všeobecne ale e, zvýšili tieto požiadavky na 12 rokov, e, potom by to viedlo k tomu, že členské štáty, ktoré majú tzv. duálne systémy vzdelávania a trvá to vzdelávanie 10 rokov, by to museli zrušiť. A nám ide práve o opak toto duálne vzdelávanie vzdelávanie by malo byť eh, eh, uvedené do ostatných krajín. Eh, a komisia spomínala, že sa nesnaží zaviesť žiadne prekážky v mobilite, ale toto by bola prekážka mobility pre tie krajiny, ktoré nemajú 12-ročnú povinnú školskú dochádzku. A komisia už avizovala kompromis s tými ekvivalentnosťami, ak by sme sa teda na toto mohli pozrieť. Ja mm, preferujem minimálny prístup alebo paralelný, to znamená všetky členské členské štáty by mali možnosť ponechať si svoje e, systémy. Dôvod, prečo niektoré musia e, e, to trvanie vzdelávania navýšiť, mi zatiaľ nie je jasné. Na to smerovala aj otázka kolegyne Brepolc, prečo teda mm, musí byť navýšené, navýšený počet rokov základnoškolskej dochádzky. Takže tam sa budeme o tom musieť ešte porozprávať. Pri všetkých ostatných bodoch myslím, že sa dopracujeme k dobrému výsledku, ale tieto body ešte si musíme spolu prejsť. Ďakujem pekne, Anja Weisgerber, za tvoje slova na záver. Postup vyzerá nasledovne 18 septembra e, budeme diskutovať o tom v výbore Envy o teda návrhu stanoviska a e, konečný termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 20. september. 10. oktobra v našom výbore budeme hlasovať a hlasovanie v gestorskom výbore pre e, vnútorný trh sa bude konať 17. oktobra, takže e, naozaj je to veľmi prísny časový harmonogram treba pracovať aj e, počas leta, pretože tu ide o e, zdravie, o ošetrovateľské povolania, o e, veľmi dôležité veci. Takže s, s napätím očakávam ďalšie diskusie. Ďakujem kolegom, ktorí sa na diskusii zúčastnili už teraz. A nasledujúce naše stretnutie sa bude konať 20. a 21. júna tu v Bruseli. Želám vám dobrú chuť a uvidíme sa budúci týždeň.